časti plenárneho zasadnutia. Ak k nej poznámky nie sú, zápisnicu považujem za schválenú. Prvé oznámenie sa týka de Martini, ktorá sa stala členkou e, skupiny konzervatívcov a reformistov, taktiež zo skupiny SND. A som dostal